Niekoľko poslancov môžu do zajtra do polnoci písomne požiadať predloženie na hlasovanie e, rozhodnutia o začati rokovaní. Ak nebude takáto žiadosť e, do daného termínu predložená, výbory môžu začať e, s rokovaniami. Podľa článku